právy, ako napríklad prezumcia nevidy a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní, spravodajkňa Natália Grisbak. A ako prvá dostane slovo spravodajkňa, pani Grisbak, máte slovo. pani predsedajúca pani komisárka i keď je neskoro, som veľmi rada, že môžem sa zúčastniť na tejto rozprave o smernici o prezumpcii neviny. My na tomto pracujeme dlhé mesiace a o, e, tie práce boli niekedy ťažké, komplikované tie rokovania, ale napriek tomu sme sa dopracovali k dohode. A môžem povedať, že je to dobrá dohoda, pretože táto dohoda je ambiciozným textom po legislatívnej stránke a pokiaľ ide o trestné právo, je tu právo na obhajobu pre všetkých európskych občanov. 31. marca minulého roka, drahí kolegovia, ste mi dali jasný mandát, pozícia parlamentu bola jasná a silná, žiadala väčšiu ochranu podozrivých alebo obvinených, Chceli ste ambicióznu smernicu pre ochranu práv európskych občanov a smernicu, ktorá zharmonizuje e, vnútroštátne práva a ustanovenia smerom nahor, nie nadol. Právo nebyť verejne obvinení pred e, verejnými orgánmi pred vyniesením rozsudku. Mohamed Ramid bol obvinený, že sa zúčastnil na atentátoch Charlie Hebdo, i keď sa nachádzal na hodine a matematiky a o tomto sa diskutovalo na sieťach aj v médiách napriek tomu, že e, bol nevinný a bola to pre ňoho traumatizujúca skúsenosť. No a táto európska smernica chce zakázať akékoľvek verejné vyhlásenia alebo oficiálne rozhodnutia alebo vyhlásenia, ktoré by hovorili o tom, že e, podozrivá osoba je vinná predtým, než je vynesený súdny e, rozsudok a jasne sa tam definuje aj verejný orgán. No a druhá vec je tu nový článok o tom, ako sa majú prezentovať podozrivé osoby, pretože počas vypočutia alebo na verejnosti tieto osoby môžu byť za zástenou alebo môžu byť e, e, oblečení vo väzenských šatách, alebo sú tam iné znaky, ktoré môžu E, poukazovať na vinu týchto ľudí, i keď ešte stále e, majú právo prezumpcie neviny. A my musíme za, zabezpečiť to, aby osoby, ktoré sú e, podozrivé alebo obvinené, boli prezentované ako vinné osoby navonok. No a smernica takisto zakotvuje princíp in dubio pro reo, čiže každá osoba musí mať tú E, to právo prezumpcie neviny a ak sú nejaké pochybnosti o jej vine, musí byť osoba oslobodená. A takisto dôkazné bremeno je na žalujúcej strane. Samozrejme, to je zásada trestného práva. Aj toto e, je súčasťou smernice. Niektorí by chceli obrátiť bremeno e, dôkazu, ale toto je naša červená línia a podarilo sa nám obhajiť tento princíp. Chceme aby tento princíp platil iba v obmedzených eh, prípadoch, kde sa uplatňuje prezumpcia viny. Smernica takisto o, eh, obsahuje právo nevypovedať, to je veľký pokrok. Eh, je to absolútne právo teraz. V niektorých prípadoch nevypovedanie môže byť použité proti osobe a ako prvok navodzujúci jej vinu ale smernica takisto zakotvuje právo prítomnosti na procese a pod, posledný bod získavanie dôkazov, odsek, ktorý odkazuje na vnútroštátne ustanovenia o prípustnosti e, dôkazov. My sme chceli ešte dodatočné úvodné ustanovenie a je to naozaj premiéra v európskom právnom texte, pretože tu sa jasne odkazuje na článok 3 e, dohovoru o ľudských právach a na judikatúry, keď sa hovorí o tom, že dôkaz získaný mučením um, ruší vlastne celé konanie. Ďakujem a teraz má slovo komisárka Jourová. Ďakujem pekne, aby som sa chcela poďakovať e, pani Grisbekovej, ako aj tieňovým spravodajcom za ich e, skutočný entuziasmus a angažovanosť, pokiaľ ide o prípravu tejto správy, pretože takýmto spôsobom sa nám podarilo e, priniesť konkrétne výsledky. Takýmto spôsobom sme chceli uplatniť prezumciu neviny a aj presadzovanie v rámci tejto smernice vo všetkých členských štátoch takýmto spôsobom sa uchránia práva, obrania práva e, obvinených v Európskej únii. Zatiaľ máme, e, pokiaľ ide o ochranu e, prezumcie nevine naprieč celou Európskou úniu máme veľké rozdiely. Vidíme, ako sa vyjadruje Európsky súd pre ľudské práva z oči voči členským štátom tieto dokazujú. Takže to, o čom budete zajtra hlasovať, táto správa je vyvážená, vychádza z Európskeho dohovoru o ľudských právach a z prípadového práva a Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva. Smernica zakazuje verejné odvolávky na, pokiaľ ide o vínu. Dôkazné bremeno e, vychádza vlastne z, zo strany vyšetrujúcich orgánov a právo zostať, nevyjadriť sa alebo neinkriminovať sa vlastne sú zabezpečené. Táto smernica bude harmonizovať aj právo byť účastný na súdnom procese, čo je dôležitým aspektom práva na cerový súdny proces. Komisia by chcela doplniť dve vyjadrenia k tomuto kompromisu. Prvá je, prvé je vlastne objasnenie nášho vnímania textu, kde sa hovorí o práve nevyjadriť sa a práva neinkriminovať sa. Takýmto spôsobom sa chceme vyjadriť predovšetkým, pokiaľ ide o dôkazné bremeno. Pokiaľ ide o vypustenie odseku, ktorý bol v pôvodnom návrhu ohľadne prezumcie neviny, tam bola naša obava v tom kontexte, že takáto prezumcia existuje v jednotlivých členských štátoch a preto je dôležité, regulovať e, túto prezumciu v texte smernice takým spôsobom, aby všetky zábezpeky pre obvinených boli správnym spôsobom zadefinované. Celkový kompromis je predsa len vysoko uspokojivý a tie štandardy, ktoré sú ukotvené v tejto smernici, sa stanú európskymi predpismi a budú e, uplatňované, implementované v všetkých členských štátoch. Tú transpozíciu bude komisia sledovať a transpozícia tejto smernice v členských štátoch teda bude sledovaná. Robíme všetko preto, aby bola správnym spôsobom aplikovaná v praxi. Ďakujem pekne. And Mrs. Gall. Pani Gall. Vážená pani komisárka, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne, ja by som sa chcela poďakovať a zablahoželať pani spravodajkyni, pani Krisbekovej za vynikajúcu prácu v kontexte tohto dôležitého, tejto dôležitej správy. Prezumcia neviny je základným princípom a, a je to vlastne súčasť práva na férový súdny proces. Tento návrh e, smernice je veľmi dôležitým e, návrhom, pokiaľ ide zabezpečenie férových súdnych procesov a vlastne zabezpečuje dodržiavanie práva e, v súdnych procesoch. ako tenová spravodajkynia za EPP som spokojná s týmto vyváženým dokumentom. Pre nás bolo veľmi dôležité zabezpečiť práva obvinených a podozrivých kde sa vlastne posilňujú tie základné princípy, ako je princíp e, prezumcie neviny, bez toho, že by sa vlastne ohrozili nejaké postupy v rámci vyšetrovania. Som rada, že sa nám podarilo dosiahnuť takýto vyvážený prístup, že sme stanovili minimálne štandardy, pokiaľ ide súdne postupy, ktoré vo všetkých členských štátoch budú prispievať k efektívnosti našich spoločných právnych systémov v Európe. Ďakujem. Next one, Mrs. Sippel. Pani Sippel. Ďakujem veľmi pekne. Smernica k prezumcii neviny. Prečo? Nie je to preto samozrejme princíp demokraticky fungujúcich právnych štátov, ktorý je priamo ukotvený e, v právny systém v našich členských štátoch? Áno. A predsa len od roku 2007 do roku 2012 Európsky súdny dvor pre súdne práva poukázal 26 porušení E, tohto princípu zo strany členských štátov, e, teda konkrétne čo do počtu 11. Ale nielen pokiaľ ide o prezumciu neviny, ktorá musí byť posilnená v našich rokovaniach s radou, ako sme to počuli, tu boli určité pokusy e, zmierniť využívanie toho princípu nevypovedať nevlastný prospech a to by vlastne znamenalo, že vlastne vyšetrovacie orgány musia predovšetkým preukázať e, vinu obvineného, ale tie postupy nasvedčovali, že by to malo byť naopak. Aj vďaka pani Grisbekovej sa nám podarilo toto zamedziť a zamedzili sme vlastne aj tomu, že vlastne obvinení ľudia sú prezentovaní ako keby už boli odsúdení ako napríklad prostredníctvom toho, že musia nosiť uh, uh, putá na nohách alebo že sa prezentujú v nejakých klietkach v súdnych sálach. Potrebná práca vyšetrujúcich orgánov v rámci týchto súdnych procesov si vyžaduje e, spoločné štandardy, predovšetkým pokiaľ dodržiavanie práv obvinených a Očakávala by som aj zo strany rady eh, určitých eh, postupov, aj pokiaľ ide napríklad o náklady na proces, súdne procesy. Takže celkom jasne je povedané, áno, potrebujeme takéto procesy, pokiaľ ide o napríklad o prezumciu neviny, ale aj pokiaľ ide o ostatné postupy. A tento text, ktorý máme k dispozícii, je dobrým kompromisom, ale predsa len Najlepší zákon nám nič nepomôže a nepriniesie, ak nebude správnym spôsobom uplatňovaný a preto aj by som tu chcela povedať, že tu nemáme prítomnú radu. Očakávam to zo strany našich členských štátov, že tieto zákony, ako aj ostatné, budú správnym spôsobom implementovať a uplatňovať. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, drahé kolegyne. Chcel by som sa poďakovať pani poslankyni Grisbekovej za prácu na tejto správe o posilnení princípu prezumcie neviny a za pozitívne výsledky tejto práce, pretože správa je naozaj veľmi logická, ktorá vychádza z kompromisu a naozaj otvára nové výhľady na posilnenie takéhoto kľúčového princípu kľúčovej zásady z pohľadu právnych systémov členských štátov. Polsko po páde komunizmu, keď sa stalo slobodným štátom, vytvorilo na novo systém trestného práva spočívajúc na princípe prezumcie neviny. Tie hlavné elementy, alebo tie prvky správy už boli spomenuté, nebudeme ich opakovať. Ešte raz by som chcel veľmi jasne povedať, že podporujeme správu, tak ako bola prijatá po trialógu, ale e, odmietame všetky pozmeňujúce návrhy, pretože sú prinašajú riziko a je tu hrozba, že budú, že ochromia celý ten postup, celé konanie. Takže ECR podporí e, správu verzii, ktorú podporuje naša spravodajkynia pani Grisbeko, Grisbeková. Čiže to je tá záverečná verzia po trialogu. A pozmeňujúce návrhy, ako som už povedal, obsahujú veľa nepriateľných návrhov z pohľadu účinnosti trestného práva. Čakáme v tejto oblasti na nové smernice. Mám na mysli oblasť trestného práva. Jedna smernica, ktorá je z nášho pohľadu veľmi dôležitá, je smernica o boji proti terorizmu. A ja dúfam, že tá práca začne čoskoro tak na úrovni rady, ako je parlamentu. Ďakujem. A teraz pán Albrecht. Nevidím ho. Takže... Mr. Patton. Pán Vetten. Táto správa zvažuje prijať niektoré zo zásad, ktoré sú zakotvené už celé storočia v rámci common law v Británii, napríklad prezumcia neviny, bremeno dôkazné na prokuratúre, tá nevypovedať, teda princíp nevypovedať vo vlastný neprospech a byť prítomný pri vlastnom konaní. Ako ironické je potom, že britský parlament sa už vzdal týchto zásad tým, že schválil právne nástroje EÚ. Vezmeme si prezumciu neviny, e, ktorá je zakotvená už common law aspoň 8 storočí. V rámci európskeho zatýkača je možné e, zatknúť a väzniť človeka v, zahranič- teda v krajine mimo svojej krajiny e, bez toho, aby bol predložený nejaký dôkaz v rámci britského súdu. Toto samé je proti princípu prezumcie neviny. Prvá povinnosť britského poslanca parlamentu je chrániť slobody a slobody vlastných e, osôb a nie takýmto spôsobom e, zrádzať vlastný ľud nebne. Ďakujem pekne, pán Lebreton, ale je tu modrá karta. Ďakujem, e, pani predsedajúca, ale je tu najskôr ešte modrá karta, nech sa páči, odpoviete na ňu, ba, pán Betten. Tak potom, pán Pospišil, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja som veľmi pozorne počúval príspevok e, kolegu a chcem sa opýtať, nie práve vďaka tomu, že máme európsky zatýkací rozkaz, e, ktorý umožňuje vydávať e, európskych občanov do iných štátov Európy, nie je preto nevyhnutné, aby sme mali minimálne štandardný trestného procesného práva? A aspoň teda takto argumentujú experti na trestné procesné právo. Vydávame občanov do iných štátov Európy, musíme mať preto podobné trestné právo procesné. Pán Betten. Ten európsky zatýkací rozkaz vedie k tomu, že došlo k väzneniu nevinných britských občanov a k zlému zaobchádzaniu v krajinách ako Grécko. Keby boli vhodné postupy, procesy, vydania týchto občanov, tak by sa týmito vecami zaoberal sudca a nedošlo by možno potom k ich e, vyhosteniu. Chcem pripomenúť, že existuje dohovor o vyhostení, ktorý je mož- na ktorý je možné sa odvolať na miesto toho európskeho zatýkacieho rozkazu. Ja dúfam, že sa ho vzdá Británia, kde bude možné týchto ľudí vydávať, avšak na základe skutočných dôkazov, ktoré preskúma skutočný súd, ak bude existovať skutočne nejaký, do, nejaký podložený prípad, vtedy môže prísť k vyhosteniu a nie predtým. A teraz pán Lebreton. Ďakujem pani predsedajúca. Prezumpcia neviny je základné právo, ale Francúzsko nepotrebuje EÚ na to, aby chránilo článok 9 e, e, príslušnej e, deklarácie o tom hovorí. Domnievam sa, že trestné právo sa musí odvíjať od suverenity členského štátu. EÚ je neschopná eh, chrániť tento princíp bez toho, aby ho ničila. A to dokazuje návrh smernice. Článok 5 napríklad hovorí o zmene prevrátení dôkazného bremena, ktoré sa dostáva na plecia obvineného a to ide proti prezumcii neviny podľa mňa. Ďalšia vec ešte horšia úvodné ustanovenie 17 e, záväzok e, podozrivého poskytovať informácie. To už ho rôzne, môžeme rovno aj mučiť. Čiže pokiaľ ide o principiálnu úroveň, je to zle urobené. EÚ je iba úniou bank a lobbystov a nepochopí nikdy e, slobodu, pretože sloboda je e, cudzia Európskej únii. A teraz pani Mussolini. Ďakujem pani predsedajúca. Kolega, ktorý vystúpil predo mnou, povedal, že vo Francúzsku už existuje prezumcia neviny. Takto podobne aj v Taliansku sú zákony, eh, kde sú zakotvené takéto práva, ale neustále dochádza k ich porušovaniu. Preto je dôležité mať takúto smernicu. Predovšetkým sa chcem dotknúť tohto bodu, ktorý je mimoriadne dôležitý a tým je eh, rovnováha eh, práv medzi obžalovanou a teda obhajobou, žaloba obhajobou, ja mám na mysli hlavne teraz ženy, my sme sa dnes takto obliekli hlavne kvôli e, ženám z Kolina, na ktorých bolo napáchané toto násilie. Hlavne ide o obhajobu a obranu e, žien, alebo teda mladých e, neplnuletých voči tým, ktorí znásilňovali, ktorí páchali takéto činy. Ja by som si želal, aby takéto smerni, takáto smernica sa odrazila aj na minimálnych štandardov, štandardoch, ktoré vždy, predpokladám, sa dajú zvýšiť ešte vo všetkých členských krajinách Európskej únie, aby sme uplatnili to, čo sa uvádza aj smernice, aby sme teda dali, vytvorili dôveru v tieto justičné systémy, systémy súdnictva. Hlavne pokiaľ ide o trestné činy a e, minúta a pol mám, pani predsednička, hlavne pokiaľ teda ide aj o E, oznámenie, takéto podanie, alebo také nahlásenie, takéto podanie na súd, takéto veci by mohla riešiť e, tak prokuratúra ako aj, aj, aj médiá, hlavne pokiaľ ide o tých obvinených e, z trestných činov a že nie sú hneď teda považovaní za vinných vo všetkých fázach tohto konania. To je veľmi dôležité, aby nedochádzalo k tomuto. Ďakujem. A teraz pani Kiniči. Ďakujem pani predsedajúca, ja sa chcem poďakovať a takisto pani Grisbekovej za výbornú prácu, ktorú odviedla. Prezumcia neviny je vlastne základným princípom právneho štátu, ale bez spoločného rámca garancií e, dochádza k tomu porušovaniu a dochádza k nehodnoteniu dôvery medzi členskými štátmi. E, hlavne ide napríklad o uznávanie niektorých opatrení, ktoré sa týkajú preventívneho zhabania, hlavne vo vzťahu k boju proti organizovanému zločinu. E, je tu takáto medzera. Výbor Libe podporil návrh komisie a ja som rada, že je tu veľa takýchto pokrokov zaznamenaných. Ja sama som sa snažila tomu prispieť formou niektorých pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ ide o niektoré aspekty, ktoré sú veľmi citlivé, ako je napríklad dôkazné bremeno, ako sú podmienky, e, ktoré sa týkajú výsluchov a takisto, ktoré sa týkajú E, použitia donútenia. Toto všetko bolo e, riešené rovnovážnym spôsobom. Pokiaľ ide o súdny výhľad e, aj o vzťahu k rozsudkom Európskeho súdneho dvora, určite sa tu môžeme oprieť o prax členských krajín, ktoré sa musia pridržať v záväzných pravidiel európskych súdov. A teraz pán Zdechovský. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, je troška symbolické, že dnes tu sedíme a e, riešime toto nariadenie, pričom vy sama máte skúsenosť s vinou a nevinou v českom súdnictve a keď ste niektoré mesiace boli vláčená médiami v Čechách e, za to, čo ste nikdy nespáchali. Preto mi dovolte najskôr vyjadriť veľký obdiv že ste to dokázali ustať. A vy ste vzorným príkladom toho, prečo táto smernica, riadenie má byť aplikované v praxi. Mali by sme totiž e, považovať každého obžalovaného za nevinného, pokiaľ nie je preukázaná jeho vina. Považujem za automatické, že by to nemalo byť v žiadnom členskom štáte Európskej únie inak. Je to základná zásada konania, súdneho konania a musí byť e, zabezpečená pre každého obvineného ako aj podozrivého. Je to jeden z kľúčových názorov, ako, e, kľúčových nástrojov, ako môžeme zabezpečiť spravodlivý proces e, v celej únii. Ja sa domnievam, že Európska únia nesmie, e, nielenže musí takéto právo presadzovať, ale musí aj sa ubezpečiť, že bude jednotlivými štátmi dodržiavané. E, ďakujem. A teraz pán Buda. Da, mulțumesc, doamna președintă Ďakujem, pani predsedajúca. Európska únia sa vždy zaoberala s dodržiavaním práv a základných hodnôt v deklarácii, deklarácii ľudských práv. Prezumcia neviny je právo, ale aj hodnota zároveň a e, vždy sa to bralo veľmi vážne v členských štátoch aj v európskych inštitúciách. Konsolidácia tejto hodnoty a identifikácia určitých mechanizmov, ktoré zaručia toto právo v celom konaní. Toto e, bola veľká výzva, ako to vytvoriť vo veľmi komplexnom právnom prostredí, ktoré máme. Keď vychádzame z toho, že e, rozsudky musia byť e, uznávané navzájom medzi členskými štátmi, tak potom je samozrejme potrebné spolupracovať medzi týmito členskými štátmi a preto je potrebné, aby sme mali spoločné minimálne štandardy v oblasti práv na spravodlivý súdny proces. A preto je veľmi dôležité, aby každá obvinená osoba mala prístup k advokátovi počas trestného konania a aby dostala takisto možnosť komunikovať s tretimi osobami aj s konzulárnymi orgánmi počas obdobia, kedy E, táto osoba má obmedzenú slobodu. No a je potrebné rešpektovať aj právo na spravodlivý súdny proces a osoba nemôže byť prezentovaná ako vina pred, e, vinná pred oficiálnym skonštatovaním viny. Ďakujem. A teraz pán Radev, posledný rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Prezumpcia neviny je základným právom trestného konania akejkoľvek demokracie. My v Európe máme jedinečnú príležitosť, môžeme teraz ukázať zvyšku sveta, ako trestné právo a procesné práva obvinených by mali vyzerať. Je to veľký úspech, že prezumpcia neviny sa bude uplatňovať vo všetkých eh, fázach konania od okamihu podozrenia a obvinenia až e, do okamihu definitívneho určenia viny. A to zaručí spravodlivosť súdneho konania. Osoby, e, ktoré sú podozrivé alebo obvinené, toto majú zaručené. A ďalšou vlastnosťou smernice je to, že verejné orgány nebudú môcť vopred e, sa vyslobovať o vine alebo nevine e, danej osoby. Iba súd na základe dôkazov bude môcť stanoviť vinu alebo nevinu. No a e, v neposlednom rade obvinený by nemal byť prezentovaný ako vinný e, na verejnosti, pretože verejné vnímanie je tu takisto veľmi dôležité. Zároveň to ale neznamená, že by sme podozrivým nemali obmedziť slobodu pohybu, alebo osobnú slobodu, ak je to potrebné. Myslím si, že európske pravidlá pre prezumpciu neviny zaručia spravodlivé súdne konania a efektívne uplatňovanie vzájomného uznávania súdnych rozsudkov. Teraz spontánna rozpráva, traja účastníci. Pán Kelly ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca vidíme, že prezumpcia neviny pred eh, stanovením viny je pilierom demokracie. A je potrebné to zdôrazniť aj dnes večer, ale nedodržiava sa táto zásada vždy. A niekedy je to ťažké dodržať. Napríklad v posledných rokoch kvôli ekonomickej recesii niektoré osoby sa stali populárnymi, developeri, bankári, a takisto politici a niektorí boli obvinení zo zločinov v médiách a hovorilo sa o týchto osobách ako o vinných, kým ešte predtým, než prišlo k trestnému procesu a rodina tým trpela, posmievali sa im, boli penali, e, ostrakizovaní a tak ďalej. Niektorí strávili nejaký čas vo väzbe a tak ďalej e, predtým, než bola dokázaná ich e, vina. Takže naozaj tieto princípy musíme dodržiavať v každom prípade. Ďakujem a teraz pán Grisionos. Pokiaľ ide o prezumpciu neviny v trestnom práve, E, toto je ďalší krok smerom k ďalšiemu posilneniu základných práv. A veľmi dôležité je tu, aby prezumcia neviny podľa tejto smernice zohľadnila aj iné aspekty trestného stíhania, napríklad v prípadoch, správneho práva napríklad. Niektoré účinky sú želateľné len, keď sa tý, to týka určitých opatrení vzhľadom na povahu po prípadu a musíme uh, myslieť aj na uh, provizornú povahu takéhoto účinku. Výnimka procesných záležitostí v úvodnom ustanovení 6 to je vec, ktorá sa týka iba niektorých aspektov konania. Ďakujem a teraz pán Pospíšil. Pani predsedajúca, chcem povedať jednu vec k tejto veci. Nie som fanúšikom samovolného harmonizovania e, právnych poriadkov členských štátov, ale pokiaľ ide o procesné trestné právo, to je niečo iné. Pani komisárka to vie. Ja som bol ministrom spravodlivosti v Českej republike, keď sa zavádzal európsky zatýkač a Českí poslanci vtedy namietali, e, my budeme českých občanov vydávať do Grécka, do Nemecka a iných štátov, ale kto nám zaručí, že v týchto štátoch e, ich procesné trestné práva budú rovnakým spôsobom chránené ako v ČR. A aby tieto rovnaké štandardy existovali, e, k tomu presne má prismieť táto dnešná smernica, takže podporujem túto smernicu, ďakujem spravodajkyni. Ak majú byť európsky občania vydávaní do všetkých štátov 28, tak potom každý štát musí mať určité základné štandardy trestného práva, procesného. Bez toho európsky zatýkač nemôže predsa fungovať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani komisárka Jourova, nech sa páči. Vážení poslanci, poslankyne, smernica o prezumcii neviny je ďalším krokom na našej dlhej ceste smerom zabezpečiť skutočne e, bezpečnú Európu a vlastne nadvezuje na smernica, ako napríklad smernica o preklade a tlmočení, ktorá bola prijatá v roku 2010 alebo sleduje po smernici, ktorá bola prijatá v roku 2012 alebo smernici o pri, práve na advokáta, ktorá bola prijatá v roku 2013. Chcela by som apelovať na vás, aby ste podporili túto smernicu zajtra. Pri hlasovaní už teraz sa teším <clears throat> na hlasovanie o špecifických zárukách pre bezpečnosť detí, ktorá bola odsúhlasená pred Vianocami. A som presvedčená, že budeme schopní rokovať aj o smernici o právnej pomoci v takomto istom konštruktívnom duchu ako doposiaľ. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Grisbech, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Aby som sa mohla na záver vyjadriť pár slov, by som chcela povedať, že tie vstupy a vyjadrenia mojich kolegov zdôraznili to, že už od samého začiatku národných legislatív, ktoré sa týkajú prezumcie neviny, pokiaľ ide o tento princíp, že predsa len tu ešte sú porušovania tohto práva, ktoré máme v Európe, bolo pokázané viacero príkladov a je tu určité rozpadávanie vlastne tohoto základného práva. Ale predsa len to základné právo, je to dôležité právo na to, aby sme sa vyhli nejakému svojvoľnému rozhodovaniu v rámci súdnych procesov, poukázali na to kolegovia, je to jeden z pilierov demokracie a preto je dôležité, aby sme sa vlastne stali k tejto zhode, takéto solidnej zhode, kde vlastne demokracia a právny štát, aby nemuseli jednoducho byť porušované tak, ako to je doteraz, aj na území Európskej únii. A som rada, že som mohla prispieť k vypracovaniu tejto smernice. A, a, je to smernica, ktorá vlastne obsahuje 15 článkov, a je relatívne stručná a skutočne si zaslúži pozornosť predovšetkým tých, ktorí chcú právnici. Som späť spokojná s výsledkom, som rada, že sme zapracovali viacer návrhy kolegov. Táto smernica vlastne sa drží tej cestovnej mapy, pokiaľ ide o procedurálne právo a procesné právo v rámci tej cesty e, konštrukcie našej Európy, o ktorú nám ide všetkým, kde budeme skutočne obhajovať základné práva, tak aby sme boli v tejto oblasti skutočne dôslední a, a pre všetkých občanov Európskej únie. Na záver by som chcela povedať, že sa z celého srdca chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom za ich prácu, ktorá skutočne veľkou mierou prispiela k vypracovaniu tohto textu. Chcem sa poďakovať pani komisárke Jourovej, ktorá za komisiu bola veľmi pozorná, pokiaľ ide o pomoc, ktorú komisia poskytla. A takisto aj zaraz sa chcem poďakovať Rade Lotyšskej ako Luxemburskej, ktorí spoločne s nami finalizovali znenie tohto textu a všetkým tým týmom, ktorí skutočne veľmi veľa pracovali na to, aby sme sa dostali k týmto výsledkom a dúfam, že Zajtra budeme mať veľkú väčšinu v rámci nášho parlamentu na to, aby sme túto smernicu podporili, smernicu o prezumcii neviny, ktorá vlastne, ako to povedali viacerí kolegovia, kolegyne, ako aj vy, pani komisárka, ktorá vlastne bude takým e, stavebným kameňom tohto procesného práva, o ktoré nám všetkým ide. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto končíme tento bod a ďalším bodom programu je spoločná rozprava o harmonizácii vnútorného trhu. Máme správu Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, už je dosť neskoro. My sme túto diskusiu skutočne sledovali už viaceré hodiny a chceli by sme sa zúčastniť na tom procese spontánnej rozpravy. Čo urobíte v ďalšom bode? dáte takisto možnosť vyjadriť sa iba trom ľuďom, alebo skutočne využijete to, e, ten proces, e, ten postup spontánnej rozpravy. Chceme to vidieť, pretože ak to dáte iba trom rokom, tak jednoducho to už nezostane. Trom ľuďom tak to jednoducho už nezostaneme. Nechceme sa iba prizerať. Takže povedzte nám, že ako budeme postupovať. Vzhľadom na tie právomoci, ktoré má predseda, to závisí od predsedu, ktorý sa vyjadri, ako budeme postupovať. A prejdeme teda tej správe pani Fordovej. Osobné ochranné prostriedky. Potom tu máme správu pani Štýlerovej. Je to spotrebiče spalujúce plynné palivo.